zasadnutia je schválená, teda prijatá schválená. Sú nejaké pripomienky? Nevidím, že by sa niekto hlásil slovo a že by niečo naznačoval. Takže tým pádom sú